c'è, quindi c'è. Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi, buongiorno, per favore. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sa všetci usadili, aby sme mohli teraz pokračovať s našou schôdzou. Som veľmi rád a im veľkou cťou, že môžem tu privítať jedného, no povedzme takmer známeho, lebo už je tretíkrát u nás na našom výbore. A hovorím tu o ministrovi Antonio, Antonovi Milošovskému, ktorý je ministrom zahraničných vecí Macedónskej republiky. Teda Firom, bývalá Jugoslávia Macedónsko, hovorím to vedomé a odteraz už budem hovoriť iba skrátením Macedónsko. Vážený pán minister, Vaša návšteva je určitým signálom, že Európsky parlament a predovšetkým náš výbor pre zahraničné veci má veľký záujem na vývoji a pokroku, ktorý zaznamenáva vaša krajina v rámci integrácie to nás skutočne veľmi zaujíma a vieme, že tento štát bol veľmi, tento rok bol veľmi dôležitý pre vašu krajinu. Uskutočili sa prezidentské voľby, to bolo v marci, potom v apríli sa uskutočnili parlamentné voľby a my vieme, že toto všetko je jasným signálom toho, že demokraciu sú to veľmi intenzívne rozvíjate. Zaznamenal sa skutočne významný pokrok a ten spôsob, ako sa uskutočili voľby, to je podľa mňa skutočne už veľmi dôležitým kritériom pre prístúpenie k Európskej únii. Ten zaznamenaný pokrok a spomenuli sme to aj v rámci krátkeho rozhovoru, ktorý sme mali možnosť viesť pred zasedaním výboru, tak e, tieto veci komisia skonštatovala v rámci správy o Macedónsku, kde sa vyjadrilo odporúčanie na zahájenie rokovaní a toto znamená skutočne veľmi významný krok smerom vpred. Z toho istého dôvodu náš výbor prednedávnom vyjadril svoju plnú podporu a my sme povedali, že je skutočne správne, aby občania Macedónska nemuseli žiadať o víza. Sme veľmi radi, že táto dohoda môže vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka. A čo je ešte dôležité, na začiatku nášho rozhovoru, na úvod nášho zasadania sme, som vedome spomenul ten dlhý názov e, vášho štátu, lebo tento názov je určitou prekážkou pre prístup. Je samozrejme veľmi zložité nájsť nejaké riešenie s gréckou vládou a nájsť také riešenie, ktoré bolo akceptovateľné samozrejme pre obidve strany. Dôležité je, aby sa tento kontraproduktívny spor ukončil. Ale samozrejme to nie je jediná vec, sú tu ešte mnohé úlohy, ktoré musí riešiť Macedónsko Ide samozrejme o to, že vašim cieľom je dosiahnuť vstup, prístup do Európskej únie. Samozrejme ide aj o boj proti korupcii, reformu e, justičného systému. Potom dôležitá bude aj administratívna reforma. Dôležité bude dodržiavať práva menšín. Je tu množstvo tém, na ktorých aj v súčasnosti pracujete. A my sme si všimli vašu odhodlanosť a pevnú vôľu pracovať na týchto kritických oblastiach a snažiť sa nájsť riešenie. Pán minister to určite spomenie predtým, ako dám slovo kolegom, by som chcel povedať, že náš dialog bude určite veľmi dôležitý. Nech sa páči, máte slovo. Respected president of the... Vážený pán predseda Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu, eh, s vašim dovolením eh, v tejto inštitúcii všetkých európskych národov, tak menších ako aj veľkých, veľmi rád e, prednesiem svoj prejav v mojom materinskom jazyku v macedončine, aby sme mohli e, prispieť e, k trochu rôznorodosti a bohatstvu európskeho kultúrneho aspektu. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, Ďakujem vám veľmi pekne eh, za váš záujem. Na začiatok by som vám rád poďakoval za túto príležitosť prehovoriť a vystúpiť pred výborom pre zahraničné veci po prvýkrát od eh, zvolenia nového Európskeho parlamentu v júni tohto roku. Ja už viackrát som veľmi rád vystúpil na zasadnutiach tohto výboru. Tieto zasadnutia nám dávajú príležitosť otvorene a konštruktívne zaoberať sa otázkami obojstranného záujmu. Som presvedčený o tom, že dokážeme využiť túto, využiť túto príležitosť, aby sme zrevidovali pokrok, ktoré, eh, pokrok, ktorý Macedónsko dosiahlo a aké sú možnosti ďalšieho eh, pokroku v rámci nášho integračného procesu do EÚ. Vaše odporúčania sú veľmi vítané a budú slúžiť ako cestovná mapa e, pre vládu Macedónska v rámci procesu vstupu do veľkej demokratickej európskej rodiny. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a chcel by som e, zagratulovať za ukončenie ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy. Vníma sa to ako nevyhnutnosť pre ďalšie pokračovanie procesu rozširovania. Dámy a páni, Macedónsko dnes stojí pred kľúčovými momentami jeho modernej histórie. Možnosť otvorenia prístupových rokovaní s Európskou úniou tu pred nami stojí možnosť rozšírenia mierovej zóny alebo zóny mieru, stability a prosperity e, v Európe 20 rokov po páde Berlínskeho múru je už na dosah možnosť integrácie e, malej e, mieromilovnej macedónskej krajiny, ktorá kultúrne a historicky patrí do rodiny európskych národov, sa teraz stáva skutočnosťou zodpovednosť za využitie tejto historickej príležitosti má predovšetkým Macedónsko. Naša vláda, a všetci politickí aktéry v našej krajine. Avšak e, túto zodpovednosť si delíme spolu s Európou. A dôležitý, dôležitá je vôľa zajistiť prosperitu a blahobyt e, pre Macedónčanov a to prostredníctvom uplatňovaním e, noriem a štandardov, ktoré platia v Európe, aj v Macedónsku. macedónska vláda považuje za najvyššiu prioritu integráciu Macedónska do európskych štruktúr. To bolo cieľom, ktorý sledovali všetky naše vlády od získania nezávislosti v roku 1991. Je to cieľ, ktorý má podporu všetkých občanov, všetkých etnických menšín, aj politických strán, bez ohľadu na ich zameranie. Napríklad podľa 90 macedónskych občanov podporujú integráciu našej krajiny do Európskej únie. Integrácia Macedónska a proces stabilizácie a asociácie je rovnako súčasťou agendy z Tesaloniky, zo Soluna, ktorá je, ktorý je veľmi strategický dokument, ako viete. V tomto roku komisia pozitívne zhodnotila pokrok našej krajiny na ceste k splneniu podmienok členstva, politické kritériá, ktoré stanovila Európska únia. Myslíme, že to splnenie by malo vyústiť do otvorenia predstupových rokovaní. My sme vyvinuli obrovské úsilie za podpory členských štátov a Európskej komisie, ako aj Európskeho parlamentu, za čo prejavujeme veľkú vďaku. A rovnako by som chcel povedať, že a poďakovať za konsenzus, medzi skupiny. No a vaša podpora je skutočne veľmi užitočná, dobrá a dúfam, že sa budeme môcť o ňu opierať aj v budúcnosti. Rovnako by som chcel konštatovať, e, že spravodajca pán Zoran Thaler rovnako zaznamenal všetky dosiahnuté ciele e, vo svojej správe, ktorú ste prerokovali minulý týždeň. Chcel by som sa poďakovať e, pánovi Thalerovi za jeho podporu a za podporu, ktorú očakávame, ktoré vyjadrenie očakávame v nasledujúcom uznesení, rovnako pri otvorení prestupových rokovaní, ako aj e, pri určovaní nedostatkov. Už naše aktivity by nemali skončiť na tomto mieste, pretože e, potrebujeme ešte prijať množstvo reforiem. Vláda zrevidovala a zanalizovala správu Európskej únie a Európskej komisie odporúčania nás budú tiež e, riadiť v rámci budúcich činností, v rámci predstupového alebo vstup, procesu e, vstupu. E, výsledkom je zatiaľ detailný akčný plán, ktorý macedónska vláda prijala a ktorý bude implementovaný e, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie. A e, rovnako to bude v súlade s aktualizáciou národného programu e, pre aproximáciu s európskym AKI. Budeme aj naďalej prinášať hmatateľné výsledky. Budeme sa snažiť ďalej implementovať európske normy a kritéria v macedónskej spoločnosti. Budeme sa naďalej sústrediť na reformy štátnej správy, systému súdnictva. Aj naďalej budeme bojovať proti korupcii. Budeme implementovať Ochrickú rámcovú dohodu E, rovnako plniť naše záväzky za asociačnej a stabilizačnej dohody. E, budeme lepšie uplatňovať a vynúcovať právo e, venovať sa oblastiam ako energetika, ochrana životného prostredia, sociálna politika a posilňovanie administratívnych kapacít. Vláda bude sa aktívne zapájať do pokračovania a zlepšovania vzťahov so všetkými susedskými krajinami, z hľadiska regionálnej spolupráce. No a v kontexte dvojstranných sporov s Gréckom budeme pokračovať eh, s ešte intenzívnejšou dynamikou. Eh, budeme hovoriť o patronáte, pod patron, budeme rokovať pod patronátom OSN eh, a budeme sa snažiť o udržanie dôstojnosti Macedončanov. My sme ochotní a pripravení zúčastňovať sa priamých stretnutí s našimi gréckými kolegami, kde otvorene a priamo e, v súlade s komunikačným modelom medzi Slovenskom a Chorvátskom budeme sa snažiť hľadať spôsoby, ako vyriešiť našu, náš jediný e, dvojstranný konflikt. Macedónsko dokáže riešiť svoje konflikty a budovať dobré susedské vzťahy v rámci konštruktívnej spolupráce e, obidvoch strán. A to, um, výsledkom toho je tiež vy, vyriešenie sporov o hranice s Kosovom a rovnako to prispelo k našej a regionálnej stabilite. A na tomto mieste by som chcel zdôrazniť význam, aby Kosovo bolo začlenené do projektov regionálnych iniciatív aj do projektov EÚ, ako napríklad do, do, do ehm, programu vízovej liberalizácie. Myslíme, že všetky nevyriešené problémy sa dajú vyriešiť rovnakou konštruktívnosťou v rámci e, v duchu európskych princípov, európskych zásad, vzájomného e, rešpektu, úcty, suverenity, teritoriálnej integrity, politickej nezávislosti a mierového riešenia všetkých otvorených problémov. Macedónsko je presvedčené o tom, že zvolením novej vlády e, v Grécku sa zlepší atmosféra medzi dvoma krajinami a rovnako rokovania o otázke názvu pokročia vpred a sme presvedčení o tom, že to bude znamenať výrazný pokrok pri riešení tohto problému. Macedónsko očakáva, eh, že eh, reformy, ktoré sme dosiahli a snahy, ktoré sme investovali do zlepšenia vzťahov so všetkými krajinami, eh, vrátane snah na vyriešenie problému názvu, Európska únia a jej členské štáty dokážu oceniť a koncom tohto roka Európska rada bude mať príležitosť prijať politické rozhodnutie na otvorenie predstupových rokovaní s našou krajinou. Začiatok a otvorenie týchto rokovaní budú skutočne veľmi dôležité nie len pre naše vnútorné reformy, ale aj pre udržateľnosť stabilizačného asociačného procesu ako procesu ďalšieho rozširovania Európskej únie. Nož a týmto spôsobom Európska únia potvorí, podporí kredibilitu obnoveného konsenzu o rozširovaní no a rýchlosť, ako naša krajina pokračuje na ceste k členstvu EÚ závisí od implementovaných reforiem. To bude rovnako hnacou silou politických a ekonomických reforiem v kandidátskych krajinách a v potenciálnych kandidátskych krajinách pri budovaní mieru a stability v juhovýchodnej Európe. Akékoľvek meškanie tohto procesu e, bude mať e, zlý vplyv hlavne na mladú generáciu, e, ktorá si želá, aby Macedónsko bola moderná krajina integrovaná v Európe, aby dostali možnosti vyjadriť svoje mm, a využiť svoje kapacity. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že otvorenie predstupových rokovaní s Macedónskom veľmi posilní vzťahy medzi etnikami v Macedónsku. tie sú základom našej stability a stability na našej multietnickej spoločnosti. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, rád by som tiež povedal niekoľko slov o liberalizácii vízového styku, čo je jedným z dôležitých cieľov našej vlády. Zriadenie zjednodušeného vízového styku je dôležitým cieľom pre občanov Macedónska ako aj iných krajín v našom regióne. No, v súlade s tým eh, Macedónsko splnilo všetky eh, a vynaložilo snahy, aby splnilo všetky kritériá, ktoré stanovila Európska komisia. Dostali sme sa takmer na koniec tohto procesu a veľmi si vážime podporu Európskeho parlamentu v návrhu Európskej komisie pre uvoľnenie vízového styku. To umožní eh, lepšie interakcie medzi Macedóčanmi a Európanmi v obchode, vede, výskume a vzdelávaní. Vytvorí to podmienky pre mladšiu delegáciu, e, mladšiu generáciu e, vzdelávať sa a uplatňovať európske hodnoty vo svojej krajine. Avšak e, napriek praktickému významu vízovej liberalizácie na ďalšiu integráciu Macedónska do EÚ nesmieme to nahrádzať začiatko, nesmieme tým nahrádzať začiatok pred, predstupových rokovaní. Je to cieľom integrácie, ale nie samotný cieľ cestovná mapa vízovej liberalizácie bolo dobrou skúsenosťou pre Macedónsko. Ukázalo to, že krajina má administratívnu kapacitu, aby reagovala na komplexné požiadavky Európskej komisie, ktoré, a preto sme optimistickí, že úspešne hm, nadviažeme na tento proces máme, rokovacie kapacity a v prípade, že rokovania budú budúci rok otvorené v roku 2010, tak ich aj využijeme Rovnako eh, by som chcel zdôrazniť eh, nástroj predvstupovej pomoci. Eh, plné využitie fondov, ktoré nám Európska únia dala k dispozícii v rámci kontextu európskej integrácie, je pre našu vládu mimoriadne vysokou prioritou. Jeden zo špecifických cieľov v tomto ohľade je akreditácia decentralizovaného manažmentu fondov IPA, tej predstupovej pomoci do konca tohto roku veľmi dôležitý pokrok eh, sa dosiahol v inštitucionálnej spolupráci pri kompletizácii eh, čerpania nástroja IPA. Pomoc pre jednotlivé kapacity bola zlepšená a to potvrdzuje aj dosiahnutá akreditácia pre tretí komponent regionálny, eh, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj ľudských zdrojov, čo je piatý 5. kapitola. No a teraz pár slov k hospodárskej situácii. Um, globálna hospodárska finančná kríza Macedónsko neobyšla. Um, pokles hospodárskych aktivít e, na celom svete e, viedol k zrušeniu niektorých objednávok v krajine, hlavne v textilnom priemysle a v metalurgii. Ale Macedónsko vo svetle svojej hospodárskej činnosti um, je pozitívnym príkladom nie len v regióne, ale aj nad rámec toho. Konkrétne pokles HDP v Macedónsku dosiahol len 1,2%, zatiaľ čo inflácia, inflácia alebo miera inflácie bola znížená na minus 0,4% v priebehu prvých mesiacov roku 2009. Vláda dokázala e, predpokladaný deficit udržať na úrovni 2,8% HDP obchodný alebo obchodný deficit a nezamestnanosť sa znižujú. No a spotreba, vysoké úspory a stabilita macedónskeho bankového systému sú e, zdrojom týchto ukazovateľov. Vo štvrtom kvartáli roku 2009 očakávame nárast HDP čím by e, pokles HDP mal byť nižší ako 1%. A to tiež je vďaka ehm, balíčkom opatrení vlády, ako bol napríklad fiskálny balíček, nadlženie spoločnosti, ďalej program na ďalších 8 rokov s dôrazom na infraštruktúrne projekty a rôzne 70 e, opatrení na boj proti kríze, to bolo udelovanie pôžičiek z Európskej investičnej banky a rôzne úľavy pre fungovanie macedónskych spoločností. Nož, vážení poslanci, dnes som prišiel do Európskeho parlamentu, aby sme si vymenili názory o európskej integrácii Macedónii a macedónska krajina, krajín v regióne. Väčšina z vás vie veľmi dobre, ako si v Macedónsku vážime tento dialog s Európskym parlamentom, ale tiež som prišiel, aby som vás požiadal o vašu podporu, keď e, dokončíme ďalšiu fázu, alebo dosiahneme ďalšiu fázu našeho predstupového procesu, a totiž otvorenie rokovaní. E, Macedónsko Európsky parlament vníma ako obhajcu spravodlivosti, slobody a nádeje. A dnes e, žiadame vašu e, podporu o to, aby Európska únia začala pre vstupové rokovania s Macedónskom. E, my sme, máme za sebou skutočne dlhú cestu a teraz je čas, aby sme sa vydali spoločne na ďalšiu etapu tejto cesty využijeme náš potenciál a pozbierajme plody našich investícií, očakávania občanov našej krajiny, očakávania sú také, že za budúci rok by sme mali začať prestupové rokovania. Budúci rok, rok 2010, občania vnímajú ako rok nových začiatkov, v ktorom oslávime z té výročie narodenia matky Teresy. Terezy. No a dovolte mi na záver povedať myšlienku tejto humanistky, ktorá začala svoju misiu v Macedónsku, v rodnom meste Skopie. Ona povedala, máme pocit, že čo robíme je len kvapkou v mori, avšak tomu moru by aj táto kvapka, kvapka chýbala. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a želám vám veľa úspechov vo vašej práci a dúfam, že rok 2010 budeme môcť hovoriť o ďalších fázach. Ďakujem pekne. Prima di procedere al vero e proprio dibattito... Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako otvoríme samotnú rozpravu, by som chcel venovať 4 minúty pánovi Tálerovi, on je spravodajca, na tému pristúpenie Macedónska k Európskej únii. Albertini gospod... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, chcel by som vám pogratulovať k takémuto konštruktívnemu príhovoru a k tomu zodpovednému prístupu, ktorý ste zvolili a prezentovali. Myslím si, že to je dobrý začiatok a myslím si, že je to veľmi do- dobré pre samotnú atmosféru na tomto výbore. To stretnutie, ktoré sa uskutočnilo, pred týmto zasadaním upevnilo moje presvedčenie, že vy vykonávate svoju funkciu ministra veľmi dobre. Vy ako štátnik môžete takýmto spôsobom prispieť k tomu, aby Macedónsko bolo skutočne úspešné na ceste e, do Európskej únie. Tento rok bol skutočne úspešným rokom pre vašu krajinu. Vízový režim sa liberalizuje a už to bude 19. decembra, keď sa to schváli na európskej úrovni. Sú tam odporúčania Európskej komisie a vyriešili ste aj vaše vzťahy s Kosovom. Myslím si, že toto je skutočne veľkolepé. A vy sám ste spomenuli, že ide o to, aby sme dospeli k tomu prelomu, aby Macedónsko mohlo zahájiť e, prístupové rokovania s Európskou úniou. Toto všetko považujem za veľmi dôležité a skutočne to vítam. Dôležitý je aj váš konkrétny návrh, aby, ste, aby sa viedli konkrétne rokovania s vašim susedom s Gréckom. Takýmto spôsobom je nutné vyriešiť bilaterálny konflikt, ktorý sa týka názva vašho štátu. Kolegovia určite položia otázky, ktoré sa budú práve tohoto týkať. Určite sa, určite sa bude veľa o tom hovoriť. A musíme si položiť otázku, prečo je tá komunikácia so susedom taká nedostatočná. A pritom to je jediná cesta, ktorá môže viesť k úspechu. My, čo sme tu v tejto miestnosti a my, čo skutočne podporujeme pristúpenie Macedónskej Európskej únie, hovoríme veľmi často s našimi gréckými kolegami. My skutočne vítame túto možnosť, ktorá sa tu otvára a myslím si, že je to šanca, ktorú je nutné využiť. Ja považujem skutočne za dôležité spomenúť aj to, že sa uskutočilo historické stretnutie s pánom Papandreom tu v Bruseli toto môže znamenať lepšie vzájomné porozumenie, rešpekt medzi obidvomi štátmi. Dôležité, aby sme spojili všetky síly a hľadali kompromis. Ja ako spravodajca samozrejme mám isté sny. Niektorí z vás povedia, že som trošku patetický, ale dobre, ja tu skutočne mám ten sen, že aj susedné štáty ako Bulharsko a Grécko podporia pristúpenie Macedónska. To je to, čo musím dosiahnuť. Váš štát je kľúčovým e, pre stabilitu celého vášho regiónu. Je dôležité, aby sme spoločne uskutočňovali naše sny a aj tie sny, ktoré má pán Papandreo, aby sme spoločne dosiahli úspech, aby ste mohli pristúpiť čo najskôr v Európskej únii. Ďakujem pekne, pán Táler. A teraz otváram rozpravu. hneď by som chcel dať slovo koordinátorovi, koordinátorke, teda pánovi Zalafrankovi za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som pozdraviť najprv pána ministra, chcel by som skutočne oceniť vašu, vašu ochotu, vašu pripravenosť neustále diskutovať s parlamentom. To je dôležité v rámci dialógu. To je tá cesta, ako môžeme riešiť otvorené problémy. Vážený pán minister, my sme veľmi pozorne si prečítali výročnú správu, ktorú pripravila Európska únia, kde hodnotila e, úspech, ktorý dosiahla vaša krajina, ten pokrok. A musím povedať mene našej politickej skupiny, že skutočne ten pokrok je významný. Pre všetkým, čo sa týka koncenzu medzi jednotlivými politickými silami a čo sa týka boja proti korupcii a čo sa týka aj zákona, ktorý definuje politické strany, potom aj e, fungovanie parlamentu, prístup občanov k spravodlivosti a aj ďalšie veci. Myslím si, že tieto, tento pokrok je skutočne jasný a významný a myslím si, že je dôležité aj to, že vaša vláda je ochotná sa zúčastniť vojenských ako aj civilných operácií, ktoré vykonáva Európska únia vo zvyšku sveta. Vážený pán predseda, je tu jedna veľmi zásadná vec, ktorú spomínal aj pán spravodajca a myslím si, že môžeme s ním iba súhlasiť. Ide tu o riešenie ešte jediného otvoreného sporu a bolo by skutočne smutné, keby napriek všetkému pokroku, ktorý nastal pri všetkých tých veciach, ktoré zadefinovala Európska únia pre kandidátske štáty, bolo by skutočne škoda, keby sme opätovne narazili na určitú prekážku, ktorá nie je z obsahu hľadiska dôležitá, ale predsa ovplyvňuje ten samotný obsah. Súhlasím so spravodajcom, že očakávame, že čo najrychlejšie sa príjme rozhodnutie, to by sme si skutočne želali a bolo by to veľmi dobré, aby sa potom aj formálne mohli otvoriť rokovania, ako povedal spravodajca. Teraz musíme zosediť naše úsilie, musíme hľadať riešenie, ktoré by umožnilo to, aby sa táto jediná prekážka odstránila. Vážený pán minister, tá otázka, ktorú by som chcel položiť v tejto súvislosti je, aký je váš názor Zohľadom eh, na tie šance, ktoré tam ktoré sú ktoré by znamenalo zvolenie novej vlády. Aká je možnosť odstrániť túto prekážku? Nebojte sa, pán predseda, už sa dostávam na záver. Dôležité je to, aby sme si nemiešali zároveň to, čo je dôležité a to, čo je menej dôležité. Ďakujem pekne, pán Zalafranka. A teraz pán Kačín na dve minúty. Grazie, signor presidente, onorevole Alberti. Ďakujem pekne, pán predseda pán predseda Albertíny, vážený pán minister. Chcel by som vám skutočne úprimne pogratulovať k dosiahnutému úspechu. Je to úspech, ktorý ste dosiahli pri vízovej liberalizácii, týka sa to vášho štátu, ako aj Bosny a Hercegoviny. Macedónsko skutočne úspešne naplnilo to, čo sa neočakávalo a ako prvá, prvá krajina splnila všetky kritériá. Boli ste rýchlejší ako napríklad Čierna hora a boli ste tak povediac motorom celého procesu, motorom implementácie plánu na odburania víz. Tomuto vám chcem skutočne pogratulovať. Pevne verím, že potom pomôžete vy aj Albánsku, ako aj Kosovo. Albánsko sa v rámci tej hierarchie posunulo nižšie a je tam ešte skutočne veľa práce. Ja som veľmi rád, že pravdepodobne už pred Vianocami, teda 19. decembra, sa odbúrajú víza. Toto je skutočne významný pokrok a môžeme sa zavdečiť návrhu našej ministerky zahraničných vecí. To, čo mi trošku vadilo, keď sa spomínali určité lehoty, váš štát už čakal tak dlho na vytýčený termín, preto by som chcel odporučiť, aby sme radšej tu nehovorili o nejakých termínoch. V každom prípade ste dosiahli významný pokrok. A čo sa týka Bosne a Hercegoviny, v súčasnosti tá situácia je skôr taká horšia, pre všetkým, čo sa týka bosnianského spoločenstva. Oni sa cítia byť ohrozovaní. A oni ešte neschválili uznesenie o Srebrenici, čo vlastne mali už dávno spraviť. Zagreb to konec koncov spravil, Podgorica to spravila a práve preto aj oni by mali čo najskôr vykonať tento krok. My by sme si želali, aby Macedónsko bolo, bolo motorom celého procesu, aby ovplyvnilo pozitívnym spôsobom svojich susedov na svojej ceste a aby sa tento proces rozvíjal aj v iných štátoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán poslanec Kačín. A teraz pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Najskôr v mene svojej skupiny chcem poblahožľať Macedónsku ako jeho priateľ za ich e, snahu zo strany vlády e, dostať sa do ďalšieho štádia ako kandidátskej krajiny, ktorá bude vyrokovávať e, pristúpenie v EÚ. Ako vy ako zástupca vlády bojujete proti korupcii a organizovanému zločinu a vytvárate veľmi priaznivé podmienky pre priame zahraničné investície. Je tu politika liberalizácie víz a rada vám dá určite e, zelené svetlo potrebné pre ďalšie roko, ro, rokovania. Ostáva však ďalšie problém, ktorý je v podobe greckého veta je potrebné, aby ste tu ukázali väčšiu flexibilitu, pretože Gréci majú voči tomuto veľké obavy. E, sme presvedčení, že e, Macedónsko má teritoriálne nároky na grécku provinciu Makedónsko. Možno e, tento mýtus pretrváva, že ste nepriateľskí a je tu um, pri tejto príležitosti mohli by ste, pán minister, kategoricky odmietnúť a dnes uviesť, že Republika Macedónsko nemá expanzionistické nároky na teritorium svojho suseda a plne rešpektuje e, medzinárodne uznané hranice ako definitívne? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz kolega Kukan. Nech sa páči na dve minúty. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať pána ministra na zasadnutí nášho výboru a poďakovať som mu za informácie, ktoré nám poskytol. Je potešiteľné, že z vašej krajiny prichádzajú pozitívne správy v poslednom období. Hovorilo, sa tu o nich a zrejme sa to bude aj ďalej opakovať, či už ide o plnenie všetkých kritérií pre zaradenie do bezvízového režimu, alebo či už ide aj podľa komisie dostatočné plnenie kodanských politických kritérií pre začatie prístupových rokovaní pre členstvo v Únii. Sú to určité dobré správy, ktoré by mali vašu vládu povzbudiť, aby pokračovala v tých dobrých opatreniach, ktoré prijímala v ostatnom čase. Ja chápem trošku vašu trpez, netrpezlivosť e, na určenie dátumu pre začiatok e, prístupových rokovaní, veď o 6 dní si budeme pripomínať štvrté výročie udelenie kandidátskeho štatútu pre vašu krajinu a pevne verím podľa toho, čo hovoria predstaviteľa komisie, že po predpokladanom decembrovanom schválení na decembrovom schválení na Európskej rade sa prístupové rokovania začnú čoskoro. Oceňujem progres, ktorý ste dosiahli v ďalších oblastiach politických, kolegovia tu už o tom hovorili. Ja mám taký dojem, že dnes je politická situácia v, Mace- v Macedónsku taká, že vláda premiéra Gruevského má silnú podporu a silné postavenie v krajine. A myslím si, že by bolo dobré využiť toto postavenie k ukázaniu smelého politického líderstva, aby sa nebala vláda prijať zásadné politické rozhodnutia do budúcnosti tak, aby potvrdila, že vie riešiť všetky otázky. Viem, že nielen na tanec, ale aj na dohodu treba dvoch, ale bolo by mi sympatické, keby ste vy boli stále tvrdošine iniciatívni, pozitívne iniciatívni aj v takej otázke, ako je meno krajiny. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Kukan. La parola... Ďakujem pekne, pán poslanec Kukan. A teraz pani Kop. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som aj ja privítať pána ministra zahraničných vecí. Samozrejme je vždy veľmi zaujímavé viesť s ním diskusiu. My skutočne vítame dosiahnutý pokrok na Západnom Balkáne. Ale sú tu viaceré otázky, ktoré sú ešte otvorené. Viacejkrát sa spomínalo na tomto výbore a videli sme to aj doteraz, že napríklad medzi Chorvátskom a Slovinskom boli isté problémy. Videli sme, že cesta do Európskej únie je zložitá, sú tam prekážky, to je nutné prekonávať a je nutné rozvíjať dobre susedské vzťahy. Po voľbách v Grécku nová vláda naznačila, že by chcela veľmi rýchlo zahájiť dialog, aby sa takýmto spôsobom vyriešil ešte iný problém, ktorý tam je. A síce ide o to meno vašej krajiny. A grécke stanovisko je jasné. Chceli by mať také meno, ktoré bude sopírať skôr geografické označenie. Takým spôsobom aby bolo vidieť, že je istý rozdiel medzi geografickým regiónom Macedónskom, ako aj severom Grécka. My sme samozrejme otvorení pre návrhy, sme otvorení pre diskusie, aby sme to ešte viac pohnali dopredu. A teraz ešte jedna zásadná otázka. Tu ide o vybudovanie dôvery medzi jednotlivými štátmi v tomto regióne. Tu nejde iba o vzťahy medzi Gréckom a inými štátmi, ale ide tu aj o vzťahy medzi Macedónskom a jeho susedmi. Čím rýchlejšie sa vytvorí dôvera, tým rýchlejšie je možné riešiť tieto problémy. Aké sú vaše plány, aké sú plány vašej vlády z tohoto hľadiska? Lebo stanovisko komisie hovorí, že je určitá pravdepodobnosť, že čo sa týka novej vlády v Grécku, celé by sa to mohlo urýchliť. Dôležité je teda vybudovať dôveru v tomto regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo na dve minúty dostane teraz pani Igris Ibrisagič. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. A ja by som vás chcela privítať v Európskom parlamente a chcela by som vám zagratulovať k pokroku, ktorý, ktorý zaznamenala Európska komisia. V vašom príhovore ste spomínali tie kroky, ktoré ste vykonali doteraz a ktoré ešte musíte vykonať. Okrem toho ste spomínali, že sa budete snažiť, že sa vám podarilo teda vyriešiť hranice s Kosovom. Myslím si, že toto je skutočne výborný príklad toho, ako je možné vyriešiť otázku, ktorá ináč vôbec nie je taká jednoduchá a práve v takom regióne ako Balkán už vôbec nie. To znamená, že moja otázka na vás je, aké ďalšie pozitívne plány by ste mali, alebo pozitívne iniciatívy, čo sa týka obnovovania alebo zlepšovania bilaterálnych vzťahov s Kosovom. Ďakujem pekne. Con questo intervento terminiamo la prima tornata di... Ďakujem pekne, týmto pádom sme ukončili prvé kolo rozpravy a teraz by som dal slovo opätovne pánovi ministrovi. Dear members of the parliament. Vážení poslanci parlamentu, ďakujem za váš záujem, za vaše pripomienky a otázky a teraz sa budem snažiť na ne odpovedať. Chcem sa poďakovať aj pánovi Talerovi za jeho poznámky a závery, za jeho snahu ako spravodajcu za pre, o materiálských otázkach pre parlament. Chcem zareagovať na otázky najskôr chcem odpovedať na otázku pána Fran- pani Franka. Ako vidíme možnosti e, v rokovaniach e, s gréckou vládou. Chcem počerknúť, že sme plne pripravení na priamy kontakt na výmenu názorov a priamu komunikáciu a spoločné projekty nielen v otázke, ktorá je otvorená, ale aj vo všetkých otázkach, ktoré sú nielen otvorené, ale ktoré sú v spoločnom záujme. Chcem zareagovať ešte e, na podobnú otázku pani Kopa. Aké sú e, plány na budovanie dôvery a ďalších opatrení, ktoré nás privedú bližšie k zlepšeniu dobrých susedských vzťahov. Moja odpoveď je pozitívna. Myslím si, že by sme sa mali navzájom stretávať častejšie. Chcel by som tiež povedať, že sme greckej vláde navrhli otvorenie nového hraničného um, prechodu pri jazere Briska, pri Markova Noga, Markios Germanos. Je to hraničný priechod. Sú to konkrétne opatrenia, ktoré zvýšia medziludské kontakty medzi dvomi našimi krajinami a tie prispejú drobnými, ale konkrétnymi krokmi k zlepšovaniu našich bilaterálnych vzťahov. Ďalšia iniciatíva, ktorá sa objavila pred niekoľkými dňami, a minister financí Macedónska a ja sme zaslali list, v ktorom navrhujeme iniciatívu premiérovi a ministrovi zahraničných vecí Grécka, pánovi Papandreovi, aby sme uzavreli dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi našimi dvomi krajinami, pretože grécké podnikateľské spoločenstvo je jedným z najväčších spoločenstiev, ktoré podnikajú v Macedónsku a je tu túžba, aby sme sa vyhli dvojitému zdaňovaniu, aby sme mali lepšie podmienky a podporili ich produktívne podnikanie v našej krajine. Pokiaľ ide o poznámku a otázku pána Kacina, poslanca, pokiaľ ide o liberalizáciu víz, chcem povedať, že Macedónsko je pripravené podeliť sa so svojimi skúsenostiami aj s Albánskom, aj s Kosovom o otázke technických úspechov pri liberalizácii víz. Chcem počerknúť, keďže eh, v našej krajine Albáns, Albánci predstavujú veľkú komunitu občanov. Chcem povedať, že macedonskí Albánci budú tí prví Albánci z Balkánu, ktorí budú bez rys cestovať po celej Európe. Nebude to len, symbol, bude to len symbolické, ale je to pre naše spoločenstvo významným úspechom. Pokiaľ ide o vašu poznámku na, rieš, na um, o uznesení na Srebrenici. Chcel by som odporučiť váženým poslancom parlamentu, aby mali na pamäti túto iniciatívu, ale chcem pripomenúť stanovisko macedónskej vlády, že chceme vstúpiť do demokratického sveta tým, že odsúdime masaker v Srebrenici, ku ktorému došlo pred 10 uh, ročím a malo by to ostať v pamäti každého politika nášho regiónu, aby sa nič podobné v budúcnosti nestalo. Chcel by som tiež sa vyjadriť na konkrétnu otázku pána poslanca Tanoka. Išlo o obavy niektorých našich eh, greckých susedov z teritoriálnych nárokov Macedónska. Chcem povedať niekoľko vecí. Poprvé, Macedónsko je jedinou krajinou v našom regióne, ktorého ústava má jasne uvedené, že nemáme žiadne teritoriálne nároky voči žiadnej susednej krajine. Toto je hodnota, ktorú rešpektujú všetci politickí aktéry v Macedónsku. Toto je jasná skutočnosť, ktorá je v súlade s rešpektovaním územnej celistvosti každej suverenej krajiny. Ďalšou skutočnosťou je to, že Macedónsko je možno jedinou krajinou od Slovenska až po Cyprus, na území ktorého bolo jasne a výrazne vytýčené všetky hraničné čiary so všetkými susedmi. Takže nehľadáme žiadnu zámienku ani spor na to, aby neboli rešpektované hraničné čiary. Za posledných 19 rokov našej nezávislosti nikdy nedošlo k žiadnym k žiadnemu bezpečnostnému incidentu medzi Macedónskom a Gréckom. A táto skutočnosť eh, je, ukazuje, že naše vzťahy v tejto oblasti sú na a, eh, dobrej úrovni naši vojaci e, slúžia plece po boku s ďalšími um, vojakmi v, v misiách. Chcem ešte um, sa obratiť na tých, ktorí zmýšľajú racionálnejšie. Je to, náš štát je unitárny a ten nie je hrozbou, ale bezpečnostným ubezpečením pre našich greckých susedov. Macedónsko celkovo má 8 vrtulníkov a dva z nich e, e, sú darom, ktorý nám poskytlo Grécko. Za ten sme vám vďační. Takže na odľahčenie toto bolo. Teraz na otázku pána Kukana a veľmi pekne ďakujem za vaše poznámky, ktoré sa týkali imidžu vlády a verejnej podpory. A na vašu otázku odpoviem kladne. Áno, plánujeme využiť verejnú podporu um, opatreniam, ktoré sú orientované na reformy. Teda naša vláda chce investovať do našich kapacít a všetko to, čo máme, aby sme mali produktívne reformy v hospodárstve, v školstve, eh, v vojenstve, eh, v súdnictve a v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Teda chceme, mm, sme mladí politici, chceme mať normálny, eh, rozvinutý kraj, štát, ktorý bude schopný existovať e, v modernom svete. No a potom posledná otázka pani posl- poslanky Ibrizagič. E, pokiaľ ide o Kosovo a Macedónsko, e, išlo o uznanie nezávislosti. Vytýčili sme, určili sme naše hraničné čiary. E, privietali sme kolegu z Prištiny, ktorý oficiálne navštívil Macedónsko a očakávajú sa e, ďalšie kroky a to pozitívne. V týchto dňoch Macedónsko zvýši zastúpenie e, našho úradu v Prištine a ďalší mesiac budeme mať prvého macedonského vyslanca, veľvyslanca v Prištine a budeme mať prvého kosovského veľvyslanca v Macedónsku, čo e, dúfam povedie k lepšej dvojstrannej spolupráci. Ďakujem. Grazie, signor ministro. Procediamo. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz druhé kolo diskusie. A prvý, nech, reči, nech sa páči. Minister, it's good to see you in the, in the Foreign Affairs Committee again. Pán minister, rád vás znova vidím v našom výbore. Rok 2000, 2010 bude, dúfam, úspešný, nielen preto, že sa e, zrušia vízové povinnosti, ale že sa mm, zrejme začnú aj rokovania. Dovolte, aby som položil tri otázky. Mm, kolega sa už spýtal o Grécku. Plne súhlasím s tým, že je to okno príležitostí. Mohli by ste načrtnúť eh, vašu predstavu, ako by ten kompromis mal vyzerať. Ak teda má byť riešenie, treba nájsť kompromis kompromis z obidvoch strán. Chcem sa vás tiež spýtať na názov letiska v Skopie. Myslím, že by to bolo naozaj gestom dobrej vôle, keby ste tento názov zmenili. Možno by bolo to veľmi ťažké, samozrejme pre e, vaše, z vašich domácich dôvodov, vnútroštátnych dôvodov, ale vidíte, vaše stanovisko je silné a bolo by to pekné gesto dobrej vôle, keby ste to, tento názov zmenili. Vidíme, že hľadíte do budúcnosti a spory o minulosť nevidí nikam. Boli ste, alebo ste odvážni, pokiaľ ide o vaše vzťahy s Kosovom. Môžete nám povedať viac o vašich vzťahoch so Srbskom? Dočítali sme sa totiž, že Srbi nie sú spokojní s tým, čo ste robili, pokiaľ ide o uznanie a pokiaľ ide o otázku hraníc. Keď som si zapol CNN, keď si zapínam CNN, vidím často reklamu Investujte do Macedónska. Mohli by ste nám porozprávať nakoľko je efektívna táto reklama, ako to priťahol zahraničné investície a čo by ste radi um, videli z hľadiska zahraničných investícií v Macedónsku. Myslím si, že je to podstatné pre rozvoj vašej krajiny a pre rozvoj regiónu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rauček. A teraz, teraz kolega Salavrakos na dve minúty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E... Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že pán minister dnes prišiel medzi nás. Ja som si prečítal jeho životopis a vidím, že bol zakladateľom jednej dôležitej gréckej nadácie. Podľa mňa je toto dôkazom toho, že on, má pochopenie pre mnohé veci a veľmi potešilo aj to, že on hovoril tak s veľkou trpezlivosťou, s veľkým pokojom. Ale musím povedať, že to, čo povedal, je v rozpore s tým, čo povedal predseda vlády Firomu v októbri v Austrálii. On tam totižto hovoril, o Macedónsku, ktoré by, by zahrňalo aj Bulharsko, Albánsko a tak ďalej. Predseda vlády povedal, že Firom má isté problémy s priebehom hranice s Bulharskom a potom tam boli určité problémy, čo sa týka hraníc medzi Kosovom a Firmom a toto viedlo k určitým reakciám až v Belehrade. Na diplomatickej úrovni sa zistilo, že susedné krajiny, ako je Srbsko a Bulharsko, že oni mali problémy s týmto svojim susedom. A potom je tu tá ďalšia otázka vzťahov medzi Gréckom a firmom. A Samozrejme, že je tam snaha zlepšiť vzťahy, ale musíme otvorene povedať, že v súčasnosti tie vzťahy nie sú veľmi dobré. Pozrieme sa teraz na hospodárskú úroveň. Krajina sa nachádza v veľmi zložitej situácii. Ja som videl, že v roku 2009, na obdobie 2009-2013, rok 2009 sa naplánoval 13 miliónov ale implementácia nebola taká vysoká. To znamená, že je firm ochotný robiť ústupky voči svojim susedným krajinám? Ďakujem pekne, pán Salvrakos. A slovo má teraz pán Prejda na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel najprv poukázať na významný pokrok, ktorý dosiahlo Macedónsko napríklad boji proti korupcii, pri e, reforme administratívy, reforme polície a tak ďalej. Dobrým signálom pre túto krajinu bude zahájenie prístupových rokovaní a chcem politické elity skutočne povzbudiť, aby vykonali všetko, čo bude v ich silách pre úspešný prístup Rada v decembri 2009 skutočne určite schváli odporúčania komisie a stanoví aj dátum na otvorenie rokovaní. Ja osobne to vidím tak, že krajiny Západného Balkánu toto určite budú vnímať ako veľmi jasný signál. A potom si povedia, aha, takéto boli kritériá, tieto sa naplnili, toto musím spraviť aj my. Vážený pán predseda, vážený pán minister. A ja by som teraz chcel položiť jednu otázku, respektíve chcel by som sa zamerať aj ja čiastočne na konflikt s Gréckom. Ale nielen to. Ak sa stanoví dátum na otvorenie rokovaní, bolo by to isté určité uľahčenie a e, pomohlo by to lepšie riešiť konflikt s Gréckom, alebo práve naopak. To ma zaujímalo. Ďakujem pekne a slovo na dve minúty má kolega Cornelisen. Um, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Myslíme si, že tie prístupových rokovaní s Macedónskom je dobrý krok komisie. Týka sa nielen Macedónska, ale aj je dôležité pre iné predstupové krajiny a pre EÚ. Macedónsko treba odmeniť za vykonaný pokrok a nebolo by mu treba brániť pre ďalším pokrokom z dvojstranných sporov. Bolo by to e, zlou správou pre ďalšie predstupové krajiny, keby sme stanovili kritéria a vy ste sa naozaj veľmi snažili tie kritéria splniť a napriek tomu by ste sa um, nedočkali s rokovaní kvôli dvojstrannému sporu. Samozrejme, um, Macedónsko vyjadrilo záväzok, že tento spor bude riešiť a treba pokračovať v tomto. Chcel by som sa spýtať na boj s diskrimináciou, ktorá, o ktorej sa pí, píše v priebežnej správe. Píše sa tam, že mm, bol zaznamený pokrok v boje proti domácemu násiliu. Sú však tu ešte veľké obavy, pokiaľ ide o politickú účasť žien o možnosti rovnakých e, príležitostí a takisto stigmatizáciu sexuálnych menšín, ktoré nie sú vôbec chránené zákonom. Chcela by som si rada, chcela by som si naozaj vypočuť, aké pokroky ste v tejto otázke zaznamenali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cornelisen. A teraz ďalší rečník. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Υπουργό και τον ευχαριστώ πολύ. Για μας που προερχόμαστε από την Ελλάδα a ďakujem, chcem poďakovať za otázku. Pre nás, ktorí sú z Grécka, pre nás je ešte dôležité, aby sme videli dobré priateľské, susedské vzťahy a spoluprácu medzi susednými krajinami. Myslím, že nikto nechce vysielať vojakov do Afganistanu, a, ale o tom možno budeme hovoriť neskôr. Problém je však takýto. Otázka názvu nie je interný balkánsky problém toho, čo je nevysvetliteľné. Je tu problém, ktorý treba vyriešiť. Ten vyrieši niektoré pnutia na Balkáne a musíme pomôcť zastaviť e, to, aby sa naše diskusie a spory zhoršovali. Treba totiž riešiť nacionalizmus na obidvoch stranách. Myslím, že naše, naše lavicové strany politického spektra musia dostať odpoveď na túto otázku. Všetky tieto politické sily vo vašej krajine sú v prospech, sú, podporujú súčasnú vládnu líniu v tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Huntis. No a teraz e, kolegyňa Janaku na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja by som chcela privítať pána ministra. No čo ste povedali vy a čo povedali iní kolegovia, tak eh, to bolo niečo také, že toto označenie alebo eh, toto meno je ako keby niečo, eh, niečo vtipné. Niečo, čo krajina nemusí urobiť, aby mohla vstúpiť Ehm, krajina však nemôže vstúpiť do EÚ, alebo nemala by, ak nepreukáže, že uznáva to, na čom sa uzneslo OSN. Grécko prijalo množstvo krokov, väčšina investícií v tejto krajine má svoj pôvod v Grécku. No, samozrejme je dobré, keď máme eh, v Grécku a, eh, a že, že bola vypracovaná správa, ale ešte stále nie sú objasnené práva menšín. Pozícia žien je tragická, korupcia je skutočne obrovská. Hovorí sa dokonca o obchodovaní so ženami. A čo sa ešte nevyjadrilo jasne, v správe komisie existujú v samotnej vláde nacionalistické tendencie. Napríklad vaše učebnice, vážený pán minister, obsahujú hroznú propagandu. Samozrejme, vaša krajina nemôže ohroziť našu krajinu. To je prakticky nemožné. Ale vo, v školách sa vzdeláva nová generácia s nacionalistickými tendenciami a pomocou propagandistickej politiky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Janaku. A teraz pán kolega Kirilov na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja len nadviežem na to, čo už zaznelo. Myslím, že je to dobré rozhodnutie, čo sa týka e, zrušenia vízovej, povinnosti, pretože pravdou je, e, tieto učebnice čítajú mladí ľudia, mládež, e, ktorá, ktoré, a tieto podnecujú na nenávisť k susedom a preto je veľmi dobré, aby sa sami presvedčili, že susedia majú dobré záujmy. A čo sa týka čo sa týka volieb, tak je to dobré, dosiahli sa dobré výsledky. Ja by som však chcel jednu takú ľudskú otázku položiť. Všetci to uvedomujeme. V apríli spolu s mojim kolegom z EPP sme sa dohodli na základe mnohých stiažností navštíviť vojenské pamätníky a musím povedať, že to bolo, bol hrozný pohľad by sme boli dostatočne diplomatickí, aby sme nevyjadrili na mieste a pretlačov naše názory. Stretli sme sa s vami, pán minister, aj s premiérom Bojcevským. E, no a treba povedať, je to o medziludských kontaktoch vodca, pretože ľudia v Bulharsku by radi navštívili e, hroby svojich e, rodinných príslušníkov. Vy ste povedal, povedali, že to bude vyriešené dvoch alebo troch prípadov. A samozrejme, vy nemáte finančné zdroje, ale slúbili ste, že to bude v priebehu dvoch, troch týždňov. No a neviem, odvtedy pán premiér odstúpil vtedajší, ale vy ste tu a preto by som sa rád spýtal, prečo to nebolo úspešné. Vy ste nás presvedčili na veľmi priateľskom stretnutím. Vy ste nám prislúbili niečo, čo ste nesplnili. Môžete nám to vysvetliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kirilov. A teraz dostane slovo pán kolega Vajgel na dve minúty. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Ja sa teším, že ste prišli medzi nás a som rád, že vaša budúcnosť je spojená s viditeľnými pokrokmi Macedónska pri implementácii reforiem. Ja dúfam, že v budúcnosti bude tiež spojená s tradične priateľským postojom, ktorý má vaša krajina. Ja sa veľmi teším, že ste prišli priamo k nám po tom, čo sme eh, mladej generácii, predovšetkým Macedončanom, otvorili dvere pre voľný pohyb. Súčasná diskusia už tiež je eh, trochu tým smerom a objasnil sa, objasnila sa jedna vec. Pre Macedónsko je budúcnosť dôležitejšia ako minulosť. História každej krajiny je dôležitá ale história nemôže byť alebo nemôže brániť štátu na prerode na modernú spoločnosť. Je dôležité, aby sa Macedónsko zdalo historicizmu a stalo sa moderným pragmatickým štátom, ktorý bude hovoriť jedným jazykom so svojimi susedmi. A to je prioritou. Lebo nájde spoločnú reč so svojimi susedmi. No a ja by som sa vám chcel poďakovať, pán minister, za solidaritu, e, ktorú váš štát preukázal pri mierových operáciách všade vo svete, aj e, ktorú preukázal v rámci kosovskej krízy. Ďakujem pekne, pán Weigel. A teraz kolega Peter, len na dve minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja som bol vždy presvedčený o význame vstupu Macedónska do Európskej únie. Takýto prístup je skutočne veľmi dôležitý pre Macedónska celý región. No a preto sa veľmi teším z pokrokov, ktoré vaša krajina dosiahla a chcel by som vám zaželať optimizmus na ďalšej ceste. Ja dúfam, že táto cesta nebude prerušovaná. To je pre nás mimoriadne dôležité. To je pre nás, nielen pre Macedónsko, ja sa veľmi teším z toho, vážený pán minister, čo ste nám povedali o stave e, macedónskeho hospodárstva. Teším sa z úspechov, ktoré ste dosiahli pri riešení kosovského konfliktu a som rád, že plníte podmienky pre voľný pohyb osôb. Ja myslím, že my, Slovinci, čo skoro medzi nami privítame množstvo Macedoncov. Rovnako sa teším z novej atmosféry vzťahov medzi Gréckom a Macedónskom. Ja si myslím, že nové ďalšie kroky sú možné, ďalšie gestá, ktoré môžu podporiť dôveru medzi týmito krajinami, čo je zásadné pre vyriešenie ešte tých otvorených otázok. A preto si ja želám viac častejšie gestá ako otvorenie nového hraničného prechodu. Jedna otázka. Má, má vaša vláda snahu prijať nové iniciatívy v rámci regionálnej spolupráce v tom veľkoregióne? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Peterle. A teraz dostáva slovo kolega Makovej na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať, že dva roky som pracovala v Skopie 2007-2008 ako poradkyňa v mene britskej vlády a môžem pod, len potvrdiť tie pokroky. Mm, prepačte, vážená pani, je tu určitý problém s mikrofónom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať, že dva roky som pracovala v Skopie, v roky 2007-2008, ako poradkyňa v mene britskej vlády, ako súčasť mm, britskej politiky na podporu Macedónska. Môžem len potvrdiť tie dosiahnuté ciele. E, korupcia a podvody, tieto prípady sa objavili pred súdom a veľmi rýchlo boli vynesené rozsudky boli sme svetkami konfiškácií, činnosti alebo majetku z nelegálnej činnosti. Ďalšie príklady pokroku, na ktoré e, ktoré nevidíme vo všetkých členských štátoch. Napríklad e, všetky rozsudky súdov sú zverejnené na internetových stránkach, zákonných politických stranách a ich financovania a kampaniách e, sú transparentné, takže ja som videla tú, videla tú vôľu, mm, odhodlanie a kapacitu ľudí splniť sluby. A preto sa chcem pridať k tým, ktorí gratulovali tejto krajine na ceste pokroku. Chcela by som pokračovať v reformách a rovnako e, sa pridávam k tým, ktorí e, vyzývajú radu, aby potvrdila e, odporúčanie rady, aby sa stanovil presný dátum otvorenia rokovania. Ja si myslím, že kľúčovou otázkou v takomto rozhodnutí je, sú zásluhy krajiny a to sú tie dosiahnuté výsledky. Ak si pozrieme na toto, tak rozhodnutie môže byť len také, že od 1. januára sa zjednoduší vízový režim a začnú e, rokovania trochu neskôr. No že myslím, že všetci by sme boli radi, keby sa vyriešil problém názvu, ale súčasne nechceme trestať Macedončanov, ktorí tvrdo pracujú na dosahovaní úspechov a pokrokov bilaterálne otázky by nemali blokovať prístupový proces, nebolo by to férové. My podporujeme férovosť a podľa zásluh nakladáme s prístupovými krajinami. Myslím, že uznanie zásluh a, a stanovenie dátumu by len pomohlo rokovaniam o otázkach názvu. Inak budeme zažívať len čoraz väčšiu frustráciu, neférovosť, čo rokovaniam určite nepomôže. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Makovej. Kolega Komacáko ešte na záver tohto kola. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Spoločne s inými kolegami a ja vidím, že vaša krajina prijala veľmi dobrú strategickú voľbu totiž vstúpiť do EÚ. To je iniciatíva, ktorú môžem len privítať. A napriek tomu však konštatujem, že interne v krajine sa konajú veľké reformy, alebo vzťahu k susedným krajinám ešte stále pretrvávajú veľké problémy. Vláda, dá sa konštatovať, že tie vzťahy Eh, medzi bývalou Jugoslovanskou republikou a Macedónskom a Bulharskom alebo Gréckom sa zhoršili a to sú členské krajiny EÚ. Nože otázkou je, čo urobíte na to, aby ste vyriešili túto situáciu? Ja by som mohol spomenúť eh, množstvo opatrení, množstvo krokov, ktoré boli prijaté a udalosti, ktoré sa možno ani nemali stať na kvôli zlepšeniu dôvery. Chcel by som sa spýtať jednu vec. Keď prestate nete vydávať mapy, na ktorých je Macedónska ríša, alebo Veľké Macedónsko, tak to ne, nebude tak takéto mapy nie sú dobrým základom pre rokovania. Nezodpovedá to ani uzneseniam OSN, že predstavte si, čo by sa stalo v Škandinávii, ak by sme jednu krajinu odpísali ako Škandináviu, napríklad Švédsko alebo Norve, Norsko alebo Dánsko, Škandinávia a škandinávsky jazyk. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, dostali ste skutočne veľa otázok a máte veľmi veľa, málo času. Takže vám želám veľa šťastia pri odpovediach. Mm, Naozaj ďakujem za vysoký záujem o našu prezentáciu. Je to potvrdením našej motivácie a potvrdením toho, že sa dostávame ďalej e, v našej skutočnej integrácii Macedónskej republiky. Začal by som e, otázku pána e, Komuca Kosa Chcel by som zopakovať, že Macedónsko je mirumilovná, mladá, e, nová krajina so zaujímavým vývojom, ktorý chce bližšie spolupracovať so susedmi, chce zachovávať bezpečnosť a prosperitu našej krajiny, našich susedov i nášho regiónu. Chcel by som pripomenúť um, zúčastneným, že 28. januára 2008, niekoľko mesiacov pred Ochrickým summitom Macedónsko a ja osobne v mene Macedónska sme sa zúčastnili na diskusii okolo okrúhleho stola e, na tomto samite aj s veľvyslancami, ktorí sa súčastnili tohto procesu. Predložil som návrhy spoločné deklarácie, regulácie, e, rezolúcie alebo dohody toho, čo by mohlo byť vhodnejšie pre našich vedských partnerov. Hovoril som o spolupráci, rešpektovaní územnej celistvosti a partnerstve v každom zmysle. Sme pripravení na priateľské, dobré susedské a, a priateľské spôsoby spolupráce. Grécko je krajina, ktorá má potenciál a tá môže podporiť ani zablokovať našu integráciu do EÚ. Skutočnosť, že e, greckí podnikatelia sú najviac zastúpení e, podnikatelia v Macedónskej republike, ukazuje to, že máme viacej spoločného ako rozdielného. E, vieme teda, že grecké pobrežie je miestom, kde naši ľudia nevecestujú cestujú na dovolenku. To je to ukazuje, že e, vzťahy medzi ľuďmi sú častejšie ako kontakty medzi politikmi. Možno my, e, pán Komocakos a ja sme prispeli k tomuto nešťastnému vývoju, ale nás budú v budúcich e, rokoch posudzovať a študenti, doktoranti budú tieto veci skúmať a písať doktorské práce. Pokiaľ ide o poznámky pani Makovej, chcela by som, chcela by som poďakovať za prispenie k tomu, za jej uzna, uznanie našho boja proti korupcii. Chceme e, vytvoriť e, samozrateľný systém, ktorý pomôže nezávislému e, legislatívnemu ustanovení v tejto otázke a chceme, um, aby sme mohli pokračovať e, v tejto, na tejto ceste a byť transparentnou krajinou. Um, pokiaľ ide o poznámky pána Peterleho, ďakujem za vaše láskavé slova a uznanie reforiem. Pokiaľ ide o regionálne iniciatívy, ktoré by mohli byť dobré pre Macedónsko a jeho susedov. Chcel by som počerknúť, že záujmom Macedónska je viac pozornosti zo strany európskych inštitúcií aj zo strany